Uh, Dobrý deň, dámy a páni. Je už pol tretej. Dnes budem predsedať ja popoludní. Predseda, ktorý momentálne prichádza oveľa skôr, ako som si myslel, ma požiadal, aby som bol moderátorom dnes popoludní, tak ako aj dnes do poludnia a by som vás informoval ohľadne programu dnes popoludní, takže máme ho tu už osobne predsedu, takže on prevezme predsednícke žezlo a ja sa ho zdávam. Ďakujem. colleagues, because... Um... Uh, Kolegovia kolegyne, pán Kirchhoff začal už zasadnutie, takže ja jednoducho sa budem držať toho, že začal na čas. Chcel by som vyskúš, e, vysvetliť, požiadal som, aby ma na pol hodinu zastúpil. Z formálneho hľadiska on sa nezhostil predsedníckej stoličky zo svojej vlastnej vôle. Ja som ho o to požiadal, pretože ja som bol na uh, inej akcii, ale ste sme to teda skôr, takže som mohol prísť. Hoci teraz nepočúva, chcem sa mu poďakovať ešte raz za to, že predseda. Takto postupujeme v takýchto prípadoch. Ďakujem mu. Takže veľmi pekne mu ďakujem a ešte raz sa mu chcem poďakovať. Áno, všetci sme sa tešili, že e, si ma zastúpil, bolo to veľmi dobré. Ďakujem pekne kolegovia a kolegyne, takže vráťme sa k príjmaniu programu 678, to sa oddialuje, kde ja som spravodajca kvôli stanovisku právnej služby, malo to byť prezentované, ale už to nemáme k dispozícii. Ak nie sú teda pripomienky, tak program v tejto podobe sa v takejto modifikovanej podobe príjme. Chceli by sme upozorniť, že predseda nehovorí do mikrofónu a zle sa tlmočí. Takže kolegovia, pozrieme sa na odporúčania koordinátorov. To je 2 až 5 a pôjdeme cez to veľmi rýchlo. Pokiaľ ide o nomináciu spravodajcov, máme tu pani Moniku Holmajer za EPP. Pokiaľ ide o implementáciu dôležitých pokiaľ ide o dôležité dokumenty, kde ide o boj proti sexuálnemu vykoristovaniu detí. Takisto tu máme nominácie spravodajcov iných, tie sú takisto veľmi dôležité, takže ja to chcem v stručnosti prejsť, pokiaľ ide o pani Keller za zelených, pokiaľ ide o návrh rozhodnutia rady, kde ide o oblasť medzinárodnej ochrany v prospech Španielska a Grécka. Takisto tu máme nomináciu spravodajcu, pokiaľ ide o stanovisko. Tu máme pána Niedermüllera za SND ohľadne mobilizácie nástroja pre flexibilitu, kde ide o dočasné opatrenia, pokiaľ ide o oblasť medzinárodnej ochrany v prospech Talianska a Grécka. A potom by som chcel ešte povedať, že tu máme aj e, dni stretnutia LIBE, tak ako to bolo ohlasené naposledy. Uvedomujem si, kolegovia a kolegyne, že to je citlivá otázka, ale tie dodatočné dni stretnutia boli odsúhlasené na to, aby sme sa vlastne mohli venovať nášmu pracovnému programu, ktorý odsúhlasili koordinátori v štvrtok 2. júla, to je 2. júla a potom zase v Štrasburku. o 19. sa budeme stretávať s komisárom a s pani Mogherini. Ide tu o rámec strategickej práce o migrácii, takže to je pondelok v Štrasburgu 6. júla 19. Takisto situácia médií v Slovensku, to je požiadavka zo strany koordinátorov. Slovenská vláda sa rozhodla zakázať akékoľvek komunikáciu medzi vládou a novinami denník. Koordinátori sa rozhodli, že zašlu predsedovi list, aby požiadali od Európskej komisie vyjadrenie. A pokiaľ ide o lepšie zákonodárstvo, Koordinátori Libe odporúčili napísať list prezidentovi Šulcovi, kde zohľadňa priority Libe vzhľadom na revíziu pravidel a lepšieho zákonodárstva. A pokiaľ ide o misie, tak opätovne, ak teda kolegovia by som vás požiadal, pošúvajte pozorne, pretože to je dôležité. Pokiaľ ide o misiu do Fínska, tu je balíček inteligentných hraníc koordinácie, rozhodli, že tu budú trojčlenná misia, teda nie štvorčlená ako pôvodne, bude tu jeden z EPP, jeden z SND, takže budú tu obaja spravodajcov a jeden to bude za ECR. A pokiaľ ide o Sicíliu, misie do Sicílie, to je Libe Budg, tam budú koordinátori, teda tí sa rozhodli, že tam pôjde 6 členov a môže tam byť ešte dodatoční členovia z Talianska. Takisto misie z iných výborov koordinátori rozhodli a, odporúčiť účasť na fóre v Brazílii 2015 budú to tri výroby ITRE, KULT a JURY a takisto aj STOA. Teraz sa vrátime k návrhom na uznesenia. Podľa pravidla 133 podľa rokovacieho poriadku koordinátori roko odporúčili nasledovné návrhy v tom zmysle, že tieto nepotrebujú dosledovanie. Prejdeme cez to rýchlo. B80497-2015, pokiaľ ide o prenasledovanie, B80498-2015, pokiaľ ide o uznanie a fungovania policajných zložiek. B8 0686 2015 pokiaľ vytvorenie úradu Európskeho prosek- prokurátora, takisto B8 0519 2015 pokiaľ ide konfiškáciu tovaru a takisto pokiaľ ide B8 048 pokiaľ ide o zničenie pamiatok zo strany islamského štátu, Pokiaľ ide o petície, koordinátori odporúčili, aby sa zašla list do výboru pety ohľadne petície Daniela Peňa Giordano zo Španielska ohľadne Frontexu. Je to petícia, pokiaľ ide navýšenie kompetencií a finančných prostriedkov. Takže kolegovia a kolegyne, chceli sa spýtať, či výbor podporuje tieto odporúčania koordinátorov podľa pravidla 205, takže to bolo odporúčené odsúhlasené. A chcel by som ešte spomenúť v rámci príhovoru predsedu, chcel by som vás upozorniť, aby sme mali hlasovacie kartičky, pretože o 4. hodine 20 minút budeme hlasovať, takže urobte všetko preto, aby ste tie kartičky mali. Bude to veľmi krátke hlasovanie, ale bude veľmi dôležité, takže majte kartičky. A teraz prejdeme, kolegovia a kolegyne, k nášmu hlavnému bodu, to znamená bod číslo 4 to je prevencia radikalizácie a náboru európskych občanov zo strany teroristických organizácií. Spravodajca je Račida Dati. Máme tu takisto vyjadrenia k tomuto návrhu správy. Takže kolegovia a kolegyne, ako viete, je to veľmi komplexná téma a už sme mali určité diskusie na úrovni Libe, takže bez nejakého predlžovania by som teraz dal slovo spravodaj Kini, aby sa mohla viac. Takže nech sa páči, pani Dáty, máte slovo. Ďakujem, pán predseda, kolegovia. Veľmi stručne to, čo je zaujímavé, je, aby sme mohli diskutovať a vymenili si názory a mali návrhy celého výboru. Návrh správy som vám zaslala. Ide o radikalizáciu, radikalizáciu a rekrutovanie európskych občanov radikálnymi teroristickými organizáciami. Snažila som sa pokryť všetky sektory, v ktorých by sme mali zasiahnuť a to, čo vyplýva, všetci žiadajú globálnu stratégiu, aby sme zabránili radikalizácii. Každá krajina upozorňovala, že nemôžeme pracovať individuálne, ale potrebujeme globálne opatrenia. Každá krajina reaguje na konkrétnu akciu, atentát alebo nejaký gravný, vážny incident, k ktorému eventuálne dojde, keď boli januárové atentáty a urobila som si vypočutia, konzultácie Francúzsko veľmi zaustáva prevencii takýchto útokov v porovnaní s anglickom, dánskom či belgickom. Takže európska globálna stratégia je potrebná. Otázky, ktoré som položila, ako, ako predvídať alebo zabraňovať skôr než reagovať radikalizácii Výsledkom e, tých konzultácií bolo, že tá radikalizácia nezávisle od krajiny alebo individua dochádza k e, cestou internetu. Treba to uznať a prijať a možno, že tu máme aj prejav. A hovoríme teda o slobode prejavu a internete, ale internet sa stal virtuálnym nástrojom tréningu e, a prípravy týchto ľudí, ktorí sa radikalizujú a teda stal sa akousi vojenskou zbraňou. A ďalší aspekt e, k radikalizácii dostáva vo väzení, keď zadržaní e, sú vo väzení z teroristických, obvinení z teroristických útokov, tak tí sú veľmi často odsúdení na dlhé tresty, ale prichádzajú tam mladí ľudia, ktorí sú odsudení pre iné, eh, iné prečiny, eh, majú len krátke tresty, ale keď prichádzajú do kontaktu, radikalizujú sa a potom sa z nich stáva časovaná bomba. A eh, potom tie stretnutia na nete, E, pri stretnutiach e, niektorí mladí ľudia sú veľmi často e, aj naivní a neuvedomujú si, že tieto skupiny môžu mať aj finančné zámery. Tak skôr, než by sme odstraňovali obsahy na nete, ktoré obhajujú terorizmus, myslím, že by sme mali čo najvyššie a najlepšie diferencovať ten prístup alebo postoj proti radikalizácii. Nemôžeme sa tváriť, ako keby internet neexistoval. Nezabúdajme na to, že skutočne internet slúži na to, aby sa tam robila obhajoba radikalizácii. Je to realita, musíme jej čeliť a nie so založenými rukami. A myslím, že treba veľmi jasne o tomto rozprávať aj s predstaviteľmi a zástupcami providerov a netových firiem aj personál v, e, v trestných zariadeniach, personál v týchto zariadeniach, či už v Anglicku alebo inde, žiadajú špeciálnu rekvalifikáciu, pretože očakávajú, že dojde k radikalizácii a chcú sa na to pripraviť. Ide o individuá, ktoré sú v kontakte e, s ľuďmi, ktorí sú radikalizovaní, ktorí už možno aj nejaký takýto atentát mm, zorganizovali a títo mladí, ktorí tam prichádzajú z iných dôvodov kvôli istým prečinom, keď sú v kontakte s tými, čo sa môžu radikalizovať, e, rovnako ako aj náboženskí vodcovia a tak ďalej. Nesmieme byť naivní. E, veľmi často e, v komunite a v spoločenstve e, sa e, ľudia obracajú na týchto e, kniazov či náboženských e, vodcov, pretože si myslia, že možno väčšina komunity moslimskej nie sú dobrí moslimovia a tak ďalej. A v týchto situáciách veľmi často väzenský personál nemá dostatočné nástroje, ako reagovať. Nevedia zanalizovať informácie, ktoré sa im dostávajú pretože nemajú potrebnú odbornú prípravu, aby tieto informácie dostatočne spracovali a postúpiť ich e, kompetentným, aby sa zabránilo tomu, že by individuá, ktoré sa radikalizovali vo väzení a ktoré sa stali nesmierne nebezpečnými, aby sa nedostali z väzenia. A to všetko je aj dôležitá otázka integrácie, vzdelávania, integrácia nie len na európskej úrovni, hovorilo sa o nemeckom, anglickom, francúzskom modeli. Každý má svoj vlastný model, ale ja si myslím, že integrácia by mala byť celoeurópskym problémom, pretože ide o európskych občanov a aj pokiaľ ide o integráciu a vzdelávanie, potrebujeme celoeurópsku stratégiu pre integráciu a vzdelávanie týchto ľudí. A ďalšia otázka. Preventívne opatrenia, e, keď zlyhávajú, a keď dochádza k rekrutovaniu európskych občanov a odchodu do zahraničia, potrebujeme systematickejšiu kontrolu na vonkajších hraniciach EÚ, európskych občanov. Väčšina týchto džihadistov a zahraničných bojovníkov cestujú do zahraničia. Keď kontaktujete predstaviteľov irackých orgánov alebo v Sýrii. Hovoria nám, mohli by ste zadržať vašich občanov na vašom území, pretože prichádzajú destabilizovať situáciu u nás a pomáhajú džihadistom u nás. Takže by bolo dobre, keby sme ich viacej kontrolovali a aby sme aj vedeli, kedy sa vracajú na európske územie. a tiež potrebujeme aj lepšiu e, spoluprácu, pokiaľ ide o finančné toky a financovanie terorizmu. Akým spôsobom sa financujú tieto skupiny, bolo by veľmi jednoduché skonštatovať, e, odkiaľ e, pochádzajú tieto financie. Keby sme to vedeli, keby bolo priame financovanie, tak by sme vedeli zasiahnuť, ale vieme, že je to oveľa zložitejšie. Napríklad v subsaharskej Afrike je veľa financovania, ktoré napríklad z krajín, ktoré financujú madrasy, alebo teda školy, kde sa učí Korán. A e, myslia si, že financujú štruktúry, školy a tak ďalej, ale potom in situ môže dojsť k radikalizácii, lebo sú tam salafisti alebo niekto iný, ktorý sa tam inštaluje. Oni potom zradikalizujú oblasť, videli sme to napríklad v subsárskej Afrike, keď boli uverejnené karikatúry Mohameda v niektorých novinách, tam vykupli, vy, vypukli doslova občianské vojny a tieto individuá veľmi často boli financované z krajín zálivu. A treba povedať aj štátom spolupráce e, v zálive, aby prijavili viacej vôle, aby lepšie sledovali vonkajšie finančné toky, aby došlo k väčšej medzinárodnej transparentnosti. Bola dohoda z USA o finančných tokoch, ktoré financujú teroristické akcie. Keď sme to mohli urobiť z USA, mohli by sme to urobiť aj na európskej úrovni. A keď európsky občania opúšťajú európske územie, tak akým spôsobom sa zariaduje návrat e, do EÚ. Máme veľa skúseností a praxe, zbierame tieto dobré skúsenosti a mali by sme ich konsolidovať, zdieľať a vytvoriť globálnu stratégiu, pretože všetky európske krajiny sú veľmi angažované v tejto otázke e, sledovania alebo nejakým spôsobom prístupu k týmto európskym občanom, ktorí sa vracajú e, títo ľudia, e, tieto individuá veľmi často sú šokovaní, terorizovaní a tak ďalej tým, čo videli a potrebujú špeciálnu pozornosť a ochranu. Každý deň sa vracajú individuá, ktorí sú buď šokovaní, traumatizovaní, terorizovaní, alebo prídu naopak rozhodnutí konať a vracajú sa takto na európske územie. Um, takže oni sa potom vypočúvajú, no ale dobre, ale čo s nimi e, robiť ďalej? Treba im venovať ďalej pozornosť. A aj na to potrebujeme európsky prístup to sú tie veľké línie či myšlienky tejto správy a to sú tie otázky, na ktorých som pracovala a zbierali sme informácie, konzultovali sme aj významné osobnosti v mnohých krajinách. Ďakujem za pozornosť. Thank you very much, Mr. Ďakujeme pekne. Ďakujeme pekne za výstižnosť, pretože Pochopiteľne máme dlhý zoznam rečníkov, ide o záležitosť, ktorá je bytostne zaujímavá a dôležitá. Viem, že už veľa práce bolo vykonanej, takisto nie len v vašich politických skupinách, ale aj vo výboroch. Je to taká živá otázka a dve veci, ktoré by som chcel zdôrazniť. Teda veľa práce bolo vykonané ohľadne toho piliera, pokiaľ ide o to, ako postupovať proti teroristom a Takisto ďalšia vec, deradikalizácia napríklad vo väzeniach, na internete, to je zasa justičná záležitosť, to už prebiehalo nejaký čas, viacerí kolegovia majú iné rozličné názory, takže najprv by som sa spýtal možno ja otázky. Ide tu otázku komparatívneho prístupu, pretože čo sa chcem vlastne spýtať? Či už spomenuli ste napríklad Spojené kráľovstvo, pán Kirchhoff bude pravdepodobne sa k tomu takisto vyjadrovať, ale je to skutočne tak, že máte dostatočné množstvo programov v členských štátoch. Sú dobré príklady, mali sme už o tom semináre tu v parlamente. Ja som mal eh, tu v parlamente som mal expertov od nás z Anglicka, ale urobilo sa skutočne dosť na dobre kvalitatívnej úrovni v členských štátoch ohľadne deradikalizácie. Je to také kontroverzné, ale skutočne je to kvalitná práca, napríklad vo väzeniach. Tam sa robí nejaká dobrá práca, ale tá moja obava je napríklad tá, že napríklad u nás doma sme mali e, vykonanú vysokokvalitatívnu prácu v niektorých väzeniach, ale keď sa na to pozriem detailnejšie, tak tá obava, ktorú mám, je, že miera kvality práce, pokiaľ ide o financovanie tejto práce, takže to nie je vždy na tej najvyššej úrovni. A keď sa to porovnáva napríklad tie veľké krajiny, čo robia oni, Francúzsko, Spojené kráľovstvo, Nemecko, Belgicko, či skutočne nachádzate dostatočnú kvalitu, pokiaľ ide o reakcie, či na úrovni škôl alebo väzení. A čo tu vlastne porovnáva sa? A ďalšia otázka je, že napríklad ten psychologický rozmer, aké reakcie získávate. Takže chcem sa to spýtať v takejto podobe. Už nepotrebujeme pravdepodobne potrebujeme nejaké také základné otázky na tieto odpo- odpovede na tieto otázky a potom prejdeme k nejakým komplexnejším postupom. Toto je to, čo sa pýtajú u nás doma ľudia. Otvárame teda diskusiu. Ako prvá dostane slovo Ana Gomeš Takže budeme podľa toho poradia, ako ste sa prihlásili. Áno, ďakujem. Ja som tieňový spravodajca cez SND a chcem sa poďakovať pani spravodajkyni, pani Daty za správu. To je veľmi dobrý základ pre našu komplexnú prácu. Sú tu oblasti, kde vlastne u nás v rámci našej politickej skupiny sú nejaké nesúhlasné názory, pokiaľ ide o odvolávku týkajúcu sa by sme tu mali smernicu PNR. Ja to samozrejme podporujem, takýto prístup, ale je to komplexná správa, ale moje pripomienky a ja síce ocenujem vašu prácu a to, že beriete do úvahy aj to, aby sa neumožnilo, aby sa nehovorilo tu o náboženskom fenoméne, že to teda síce súvisí, ale to nie je ten hlavný prvok, ktorý je za týmito problémami. Od, oceňujem ten citlivý prístup k tejto problematike, hoci si myslím, že by sme, že sa nám možno nepodarí vyhnúť sa, uh, hovoriť o téme o islamofóbii pretože v konečnom dôsledku je to aj tento prvok, ktorý rastie v našej spoločnosti a je veľmi nebezpečný. Nemali by sme sa báť hovoriť o tom, ale ja vnímam tie vaše citlivé, ten citlivý prístup k tejto problematike. Takisto si myslím, že hoci teda je tu tá kapitola, kapitola kde sa zdôrazňujú prepojenia medzi internou a externou bezpečnosťou v rámci boja proti terorizmu, myslím, že práve tu by sme mohli byť konkrétnejší a budeme vlastne stávať na tom, čo ste práve povedali. Budeme hovoriť o úlohe financovania terorizmu. Niektoré krajiny sú v tom zapletené vlastne. Nemôžeme jednoducho nehovoriť o kľúčovom probléme. Saudská Arábia. Niektorí členovia si myslia, že Saudská Arábia, ako sme to počuli v Afete, napríklad včera, mimochodom v Afete sme včera počuli koordinátora Európskeho koordinátora boja proti terorizmu a e, vlastne na to, aby sme mali tento celkový postup, tak by sme mali mať takéto spoločné stretnutia, keď ide o boj proti terorizmu, pretože tak, ako ste povedali, je to interná a externá bezpečnosť, o ktorú ide. Výzva je to pre oboje. Takže v tejto diskusii včera napríklad niekto spomínal Sádskú Arábiu ako umiernenú krajinu. Bohužiaľ, musím povedať, ja som bola kniha pre tieto krajiny, Ja si nemyslím, že Sádska Arábia je umiernená krajina. Predovšetkým pokiaľ ide o financovanie terorizmu a pokiaľ ide o financovanie tej celej siete. Hoci v konečnom dôsledku Sádska Arábia bude pravdepodobne obeťou toho istého terorizmu, tá sieť financovania vlastne tomu sa nedá vyhnúť ten scenár, kde ja vlastne prispiem k vašej správe. Takisto si myslím, apelujete, aby sme mali spoločnú definíciu tých zahraničných bojovníkov, ale chcel by som povedať, táto definícia takýchto bojovníkov je neakceptovateľná, pretože je to smiešný eufemizmus. Hovoríme tu o občanoch Európskej únie, ktorí sa pridali do teroristickej organizácie a bojujú a keď som navštívila Irak, práve vtedy, keď boli útoky v Paríži, tak ľudia v Iraku sa ma pýtali, prečo tu hovoríte o zahraničných bojovníkoch, keď to sú vaši bojovníci. Vy, Európania, tu bojujete. Takže nemali by sme sa oddávať takýmto eufemistickým názvom a, nechceme, a vyhýmame a zároveň hovoríme, že tu nemáme spoločnú definíciu tých bojovníkov, ktorí sa do týchto organizácií pridávajú, či už európskych alebo zahraničných, a ktorí sú vlastne hrozbou a ktorým musíme zabrániť zabrániť v tom, aby sa ten nápor rozširoval. Myslím, že tá kapitola ohľadne väzenie je veľmi dôležitá, áno. Takisto potrebujeme hovoriť o efektívnosti spoločných operácií našich agentúr na národnej a európskej úrovni Napríklad naposledy, keď som ja navštívila Cicen tu v Bruseli po útokoch v Paríži, viete, čo som tam zistila? Napríklad zistil som, že tam nebol expert na arabský jazyk. Nedalo sa, nedalo sa sledovať e, postup týchto organizácií na internete. Takže čo chcem zdôrazniť vlastne? Pri... Predseda prerušuje. Myslím, že treba hovoriť o podpore rodín, ktorí identifikovali členov rodiny, ktorí môžu byť hrozbou a treba lepšie postupovať. To je už posledná veta, hovorí pán predseda. Podal by som viac, ale už nemôžem. Ďakujem pekne, súhlasím s tým, že toto je skutočne citlivá otázka, áno, musíme k tomu tak pristupovať. Ďakujem pekne teniem spravodajcom. Máme to dlhý zoznam rečníkov, takže Áno, e, nevrával som o tom, že máme k dispozícii dve minúty ale pre každé, ale bolo by dobré, keď sme sa toho držali. Teraz tieňový spravodajca za EKR, Timothy Kirchhoff. Ďakujem pekne za slovo, budem skutočne stručný, pán predseda. Toto je veľmi dôležitá téma, ktorú sme identifikovali. Začal by som tým, že chcem pogratulovať našej spravodajkyni k tomu, že skutočne nám poskytla komplexný úvod. Je tu o prístup, ktorý ja si myslím, že ide správnym smerom z hľadiska riešenia tejto zložitej situácie. Ja musím začať vlastne otázkou, čo je radikalizácia. Hovoríme o týchto veciach, do často, častokrát sa spomína radikalizácia, radikalizácia, ale presne čo to znamená, hovoríme o ľuďoch, ktorí sa správajú radikálnym spôsobom, to znamená, že správajú sa mimo akceptovateľných noriem ľudského správania, a je to preto, že majú nejaké politické ambície, alebo súvisí to s náboženskými rozdielmi, alebo nebude s extrémizmom v rámci niektorých náboženstiev, ktorí, náboženstvom, ktoré uplatňujú. Takže pozrieme sa, aká je situácia mimo EÚ. Pokiaľ ide o radikálne správanie a postupy, keď sa pozriete do niektorých štátov na Blízkom východe, tak vidíme, že vlastne najhoršie činy pácha jedno odvetvie náboženstva voči inému odvetviu toho istého náboženstva. Takže myslím si, že musíme si povedať otázku, ako je to s našimi vlastnými občanmi EÚ, ktorí vlastne sú súčasťou tej situácie, ktorí sa vyberú a jednoducho bojujú e, za to, čo považujú za relevantné. No a potom sa vrátia, pevne veríme, že, sa teda, že teda to prežijú, E, stratia ilúzie a sú radikalizovaní a sú pripravení páchať trestné činy v EÚ. Musím povedať, že ja som mal aj určité konkrétne skúsenosti, keď som pôsobil ako minister, tam som nesúhlasil so vstupom niektorých osob do, do Británie. Išlo osoby, ktoré mm, sa dopúšťali istého správania, ktoré bolo nebezpečné pre mladých ľudí. Ide do to, že môže tu nastať potom interná radikalizácia mladých ľudí ľudí. To je to, čo sa šírilo v 80. 90. rokoch 20. storočia. To sa podarilo zastaviť. Podarilo sa to vďaka vzdelávaniu a e, vďaka investície ľudských zdrojov. Ide o to, aby sa ľudia neubrali s tou cestou. A teraz skutočne stručne by som na záver ešte chcel povedať pár bodov. Takže, poprvé, Áno, musíme sa snažiť zabrániť financovaniu takýchto zločinských organizácií. Teroristi sú skutočne zločinci, to si musíme uvedomiť. Musíme zabezpečiť lepšiu výmenu informácií medzi členskými štátmi EÚ. Viem, že je tu momentálne nedostatok, nedostatočná výmena informácií. Musíme to zlepšiť. A pokiaľ ide o smernicu EÚ o PNR, tá by nám pomohla, nechcem o tom viacej hovoriť. Pokiaľ existujúce opatrenia, ktoré sú v dispozícii, je dôležité ich ďalej využívať a rozvíjať. No okrem toho, nesmieme si myslieť, že to súvisí s internetom. Internet iste je určitým faktorom v rámci toho, e, tohoto vývoja. E, áno, umožnili, že aj to, že niektorí ľudia opustili, opustili Britániu a rozhodli sa bojovať, ale pokiaľ je to radikalizáciu, ktorá sa týka týchto ľudí, súvisí to s konkrétnou konfrontáciou ľudí v našich krajinách a nie je to prostredníctvom zneužívania internetu, takže ehm, nemyslíme si, že toto je jediná vec, ktorou sa musíme zapodievať. Ďakujem v každom prípade za výbornú správu, výborný úvod. Chceme samozrejme sa zahlbiť neskôr detailov a som skutočne vďačný našej spravodajkým za iniciatívu. Thank you, Timothy. I think a lot of people extend Ďakujem pekne, Timothy. Áno, ľudia zvonka toto sledujú, budú sa podievať touto správou, to je veľmi zásadné. A musím povedať, kolegyne, kolegovia, že budete hovoriť príliš dlho, budeme tu mať istý problém. No, jeden problém sa podarí vyriešiť tým, že no dobre, stiahli sme z programu moju správu, možno to pre vás nie je problém, ale dobre, v každom prípade teraz za Alde, tieňová na Majte. Budem sa snažiť obmedziť na dve minúty. Ďakujeme spravodajkyni za jej angažovanosť za úsilie, oceňujeme jej úsilie a ako sa snažila aplikovať to, čo žiada od komisie a síce tú globálnu stratégiu. Prvé, čo musíme urobiť je, že ak súhlasíme so všetkými bodmi v tejto sprave, tak musíme zmeniť názov správy. Mala by to byť prevencia a represia radikalizácie európskych občanov, alebo buď dodáme e, represiu alebo musíme odstrániť nejaké odseky. My, čo chceme, zašl- chceme vyslať komisii jasné posolstvo a chceme jej povedať, že z hľadiska aktivít v stratégii proti terorizmu a v obrane e, demokracie musíme byť globálni. A ak budeme robiť len prevenciu radikalizácie a rekrutovania a iné veci, a ak nie, tak musíme tento moment represie dodať, aby e, názov zodpovedal obsahu. Ja tu nechcem e, nejakým spôsobom diktovať, čo by sme mali robiť, ale mali by sme byť konzekventní. A čo chceme vyslať, aké posolstvo, nezávislo od názvu správy. A že žiadame globálnu stratégiu, pretože len globálne môžeme skončiť alebo neutralizovať taký vážny fenomén pre demokraciu 21. storočia, teda prevencia, deradikalizácia, právny štát, e, mm, analýza týchto komunít, ktoré môž, kde je riziko mm, tej radikalizácie a potom sociálna odpoveď. E, ďalšie posolstvo. Aby sme posilnili tú časť, ktorú sme ešte doteraz dostatočne nerozvinuli, a to je prevencia, dera, deradikalizácia. Potrebujeme e, aj na sieti, na nete iný obsah a formát – Irán je len veľmi krátko e, aktívny, e, má určité štruktúry, ale zatiaľ sa ešte ani e, nevyužila desatina nástrojov a prostriedkov, ktoré má k dispozícii. A teda to, čo sa explicitne týka prevencia deradikalizácie, buď to viacej rozvinieme, alebo musíme vyslať komisii posolstvo, že takýto zdroj je ešte v plienkách a e, že nestačí len, že to bude nejaký zoznam alebo vzdielanie dobrých skúseností, ale musíme tento nástroj posilniť tak, ako to spravodajkyňa naznačila aj v správe. A táto časť je ešte veľmi slabá súvislosti s ďalšími vecami, ako môže byť e, výmena policajných skúseností, represia a tak ďalej. V tom máme oveľa viacej skúseností, ale tej špecifickej časti prevencia deradikalizácie musíme e, rozvinúť viacej. Ďakujem. Pekne, teraz Barbara Spinelli za GUE. Ďakujem pekne, pán predseda. Dáte mi teda 2-3 minúty každý hovoril dlhšie ako stanovený čas. No, kolegyne, kolegovia, chápem, že toto je veľmi dôležitá téma a zaujíma nás všetkých. Máme tu veľké poznatky a preto mám pochopenie pre kolegov, keď hovoria dlhšie, ale budeme mať ešte aj hlasovanie na programe, takže chcel by som vás poprosil, aby ste boli disciplinovaní. No a ešte okrem toho budeme sa podívať neskôr aj pozmeňujúcimi návrhmi. Takže skúsme sa riadiť líniou pani Daty, ktorá je veľmi stručná. Predovšetkým som chcela poďakovať Rašíde Daty za jej správu. Veľmi podrobne som si ju preštudovala. Veľmi e, dôležité sú tie body a síce kontakty s obeťami, uznanie práce engelčiek, a aktérom občianskej spoločnosti aj vďaka tým záverom o prevencii a represii. Ale tu sú niektoré moje pochybnosti a pripomienky zároveň. Pochybnosť sa týka všeobecného predpokladu, ktorý protirečí názvu a pôvodnému cieľu, a síce prevencii, kontrole a represii na záver hovoríme vlastne v konečnom dôsledku o preventívnej represii, čo je trošku znepokojivé. A teraz niektoré konkrétne body. Poprvé, radikalizácia vo väzniciach. Mám pochybnosti o vytvorení, že by mohlo dôjsť eh, vo väzeniach k segregácii, že by sa vytvorilo geto v rámci geta. Poznám veľmi dobre, ako to funguje v Taliansku. Aplikuje sa to na najnebezpečnejších mafiánov. A neviem, či to môžeme aplikovať aj na to, alebo na toho, koho môžeme zadefinovať ako potenciálneho teroristu, teda ktorý ešte nevykonal takéto teroristické činy. Potom druhý bod – prevencia radikalizácií na nete. Aj tu mám obavy. Kontrola internetu, to je veľmi citlivá otázka. Pripomínam, že definujete internet ako virtuálne pole radikálnych teroristov. Táto veta mi pripomína niečo, čo nedávno povedal Umberto Eco. Povedal, že internet je virtuálne pole idiotov. Samozrejme, to sú také všeobecné úvahy, ktoré a zo všeobecnenia, ktoré nemôžeme prijať teraz vzdelávanie a inklúzia, začlenenie je rozhodujúce a veľmi zaujímavé čo hovoríte o moslimskej viere. Potrebujeme skutočné vzdelanie a prípravu imámov, podpora ich práce vo, e, vo väzenských zariadeniach a PNR. Ja a moja skupina sme proti jeho vytvoreniu a spolupráca s USA a Perským zálivom, pokiaľ ide o finančné toky, spolupráca s USA. Nezabúdajme, že aj boj proti terorizmu v USA e, je veľmi, veľmi zlyhavá. Spolupráca s krajinami Perského zálivu je podľa mňa veľmi nebezpečná vzhľadom na financovanie ISISu. A pripomínam v súvislosti s ISISom, že ISIS bol pôvodne financovaný aj z USA. Ďakujem. Thank you very much, Barbara. Think... Ďakujem pekne. Áno, toto boli cenné body. A na záver, pokiaľ ide o tieňových spravodajcov, Jean Lambert, nech sa páči. Ďakujem pekne, ja sa chcem poďakovať našej spravodajkyni za túto správu. Myslím si, že obsahuje množstvo cenných bodov, pokiaľ ide aj bod 8, tam ide celkový ten kontext, v ktorom sa pohybujeme, pokiaľ ide o občianske slobody a základné práva. Mám tu tiež otázku, niečo, o čom hovoril Timothy, ide o tú definíciu. Myslím si, že všetci asi vieme, čo, čo to znamená, alebo čo myslíme po termínom radikál, radikál, radikálny, ale je dôležité vedieť, či ide nejaké radikálne politické pozície, aké je to prepojenie, musí to byť jasné a zároveň vítam aj to, že keďže táto téma je citlivá, že toto sa neriadi, alebo neorientuje iba na jednu ideológiu alebo vierovýznanie. Keď si pozrieme to, čo sa deje na ukrajinsko-ruskej hranici, tak môžeme povedať, že máme európskych bojovníkov, ktorí pôsobia aj v tej oblasti na rozličných stranách. Takže nie je to úplne jasné momentálne, ak to tak bude aj naďalej, tak e, môže tam byť určité zovšeobecňovanie, určité podozrenie, čo môže hrozovať aj naše komunity. Pokiaľ ide otázky, ktoré sa týkajú internetu, tu asi predložíme pozmeňujúce návrhy, ktoré sa týkajú posilnenia princípu právneho štátu. Súvisí to s diskusiami, ktoré sme mali tu v parlamente, pokiaľ išlo o legislatívu, ktorá sa týka internetového kontroly. No a zároveň by sme mohli ešte zdôrazniť e, oblasť vzdelávania. Tu ide o podporu integrácie kritického myslenia. Totižto myslím si, že to je tiež veľmi dôležitou súčasťou tej práce, ktorú sa snažíme odviesť, pokiaľ ide o prevenciu. Súhlasím s kolegyňou z GUE, že pokiaľ ide o našu pozíciu vo vzťahu PNR, to nie je v zásade prepojené s prevenciou radikalizácie. A keď teda hovoríme o týchto veciach, o ktorých hovorila aj pani Gomeš, o zahraničných bojovníkoch, áno, to je všetko súčasťou tej definície z geografického hľadiska. Zároveň by sme nemali vychádzať z toho, a teda Neviem, aký je váš názor. V zásade je to asi to isté. Či to je to isté? Je to to isté, či niekto podporuje Kurdov v Kobane alebo je na strane ISIS. Takže asi bolo by dôležité trošku sa zamyslieť nad tým a rozpracovať, pokiaľ ide o tieto veci a naše reakcie, potom pôjde o samotné konkrétne formulácie a musia týkať niektorých jazykov, nielen arabčiny. Takže to je tiež ďalšia dôležitá vec, kde nemáme dostatočnú expertízu. No a potom samozrejme ide tu aj určitú, určité di- ďalšie dimenzie, ktorých sa musíme dotknúť, ale to bolo všetko v tejto fáze. Ďakujem. Street night. Ďakujem pekne. Teraz pokračujeme, nech sa páči. No, Ďakujem. Pogratulovala by som spravodajkyni k návrhu správy, kde je veľa dobrých myšlienok, odporúčaní aj možnosti, ako pôsobiť proti radikalizácii. Správne zdôrazňuje pridanú hodnotu EÚ, aby pomohla členským štátom zabrániť radikalizácii a rekrutovaniu európskych eh, bojovníkov, ale mali by sme sa viacej venovať niektorým aspektom radikalizácie, ktoré nie sú v návrhu rozvinuté a k tomu predložíme pozmeňovacie návrhy predovšetkým príčiny radikalizácie Nejde len, potrebujeme nielen pochopiť e, históriu tohto fenoménu, ale aj sa tomu venovať. A pokiaľ ide o tie radikalizované osoby, alebo ktoré sa stanú, potrebujú to je nedostatok perspektívy v spoločnosti. Nie je to len náboženstvo. Náboženstvo nie je jediný zdroj. Ďalší dôležitý bod, zaujímavé myšlienky pre internet ako platformu proti teroristickému posolstvu aby sme e, bojovali proti týmto obsahom, ktoré podporujú terorizmu, aby sme išli cestou tolerancie tolerancia sociálnej inklúzie. Správa ale má takmer represívny prístup k niektorým opatreniam, čo má odstrašiť teroristické činy niektorých radikalizovaných individuí ja si myslím, že by sme mali skôr nástojiť na prevencii, metodách a nástrojoch a deradikalizáciou a to vzdelávaním, emancipáciou a autonómnosťou mladých, pretože nie myšlienky a myslenie treba kritizovať, ale používanie násilia, ktoré nie je odôvodnené. Ďakujem pekne, teraz Žera Depre. Uh, merci, Ďakujem, pán predseda pridávam hlas ku všetkým tým, ktorí chvália prácu pani Daty a nebudem opakovať to, čo tu už bolo povedané. A mám štyri poznámky. Práve pani Daty je trochu prísna ku komisii, keď žiada čím skôr globálnu stratégiu prevencie radikalizácie rekrutovania. Mám tri dokumenty z roku 2014, je posledný, ktoré sa venujú práve týmto cieľom, takže mali by sme možno trochu aj aktualizovať túto správu. Potom niekoľko faktických poznámok, ktoré by sme tiež mali aktualizovať. Hovorí sa o jednotke e, referencie či k internetu 1. E, júla e, to bude v Interpole fungovať, takže aj tu by sme mali aktualizovať nejaké údaje a základné otázky centralizované a národné kapacity a internet. Hovoríte, že každý členský štát by mal mať špecializovanú jednotku kontroly obsahu. Som presvedčený, že operatívne výsledky by boli lepšie, keby sme to mohli urobiť cez Europol a to je jeho úloha, aby vytvoril také podmienky, aby sme to mohli zrealizovať. Takýmto spôsobom môžeme lepšie e, sledovať pohyb toho, čo sa deje v časti Švajčiarska, Luxemburska, Nemecka, Rakúska, Francúzska či inde. Skúsenosti ukazujú, že pre nelegálne obsahy provideri reagujú oveľa rýchlejšie, keď je to Europol, keď žiada o stiahnutie nejakého obsahovne, že je to nejaká malá krajina, ktorá by to eventuálne robila. niekoľko veľmi citlivých bodov a tam by sme mohli zrevidovať formulácie bod 9, keď hovoríte o trestných sankciách. Formulácia nie je adekvátna. Trestná sankcia sa nemôže e, e, určiť niekomu, ktorý nereaguje. Teda e, niekto môže byť trestne stíhaný jedine vtedy, keď urobil nejaký trestný čin či prečin. Potom bod 21 PNR Mám ešte ďalšie poznámky, ale záverom dve úvahy. Zdá sa mi, že je niečo e, tak mimo v správe, o ktorom treba hovoriť. Nie. Hoci kto chce odísť bojovať, sú určité ľudia, určití ľudia, ktorí majú na to akési podmienky či predispozície, boj proti chudobe a boj za sociálne začlenenie. To sú tie podmienky, aby sme tomu zabránili Ďalšie základné ciele EÚ by malo byť vytvoriť podmienky, aby napríklad Daesh v súvislosti s Izitom bol vojensky e, zničený. Thank you very much. And... Ďakujem. Pekne. Teraz ďalší rečník. Predsedo. E- Pán predseda, ďakujem pekne. Claude, vážim si tvoj čas a viem, že si venoval veľkú pozornosť tvojej správe. Budem teda veľmi stručný. Chcel by som povedať, že vítam túto správu. Je to skutočne veľmi komplexný materiál. Je to výborné čítanie po dlhej dobe a tento výbor to právo oceňuje. Skutočne vítam, že sa tu zdôrazňuje úloha vzdelávacieho systému a škôl Myslím si, že musíme ešte viac vyzdvihnúť úlohu samotných rodín a komunít. Nepôjde tu o úlohu, ktorú zahráva škola ako taká, ale aj školská činnosť, krúžky, ktoré súvisia so samotnou školskou dochádzkou. Tu môže strebať aj o bojové umenie. Ja som pôsobil v tejto oblasti niekoľko rokov a tam išlo o to vlastne, ako máte brániť slabších a máte sa naučiť žiť eticky, viesť istý spôsob života. A myslím si, že to je veľmi dôležité zdôrazňovať vzťahu k mladým ľuďom. No a potom posledná vec, o ktorej chcem hovoriť. A potom dám slovo už ďalším. Som rád, že spravodajkyňa Daty sa nebojí hovoriť o PNR. Ja osobne považujem za PNR PNR za jeden z dôležitých bojov, pokiaľ ide boj proti terorizmu a radikalizácii a za to skutočne môj rešpekt, za túto odvahu, za to, že ste to tam dali do toho materiálu. Ďakujem. Thomas, um, next is... Ďakujem pekne. Tomáš teraz Birgit Cipel. Thank you very much. First of... Ďakujem pekne. Chcem sa najprv poďakovať spravodajkyni a zároveň by som sa chcela spýtať, o čom vlastne hovoríme. Totiž to, keď si prečítam ten text, tak som zmetená, je to správa o boji proti terorizmu, alebo je to správa o prevencii radikalizácii, totiž to dve témy sú vzájomne prepojené, ale nie je toto isté, takže pokiaľ hovoríme o PNR, to je boj, otázka boja proti terorizmu a nie prevencie. To znamená, že jasne by sme mali povedať, o čom hovoríme a bola by som najradšej, keby sme mali správu o prevencii radikalizácii, totižto my už máme uznesenie Európskeho parlamentu, pokiaľ je boj proti terorizmu. Pokiaľ ide napríklad o situáciu vo väzeniach, všetci sa zhodneme na tom, že to je miesto, kde dochádza k radikalizácii, ale nestačí iba hovoriť o tom, aby e, do väzení boli poslaní dobre kvalifikovaní imámi. Pokiaľ ide o radikalizáciu vo e, európskych väzeniach, to súvisí s tým, že jednoducho tieto väzenia sú preplnené, a nie je tam dostatočný počet zamestnancov a častokrát sú nedostatočne kvalifikovaní. To znamená, že dáva zmysel poslať imáma do, takého, takéto väznice, keď tam je taká negatívna situácia, že ľudia sú ochotní sa riadiť určitými, určitými myšlienkami, ktoré majú povieť lepšiemu životu potom, ako sa dostanú z väzenia. No a pokiaľ ide o internet, to je jeden z dôvodov, prečo dochádza k radikalizácii ľudí, a nie je to vždy tak. Áno, súhlasím tomto s Timotým Kirkopom. To je jeden z nástrojov, ktorý mm, poskytuje určité možnosti a pokiaľ ide o radikalizáciu, to je teda také negatívne využívanie internetu. A niekedy sa vlastne tam začína tá radikalizácia, ale nie je to samotný dôvod. Ak chcete riešiť radikalizáciu, samozrejme musíte si uvedomiť, že je za tým určitá konkrétna osoba, ktorá vás podporuje, povzbudzuje a ktorá vlastne vám určité veci vysvetľuje. Dovolte ešte jednu vec. Pokiaľ ide o rozličné kresby a komiksy v ktoré vedú k, na, k násiliu. To nie je, nie sú samotné tieto komiksy, nie je to ide o to, že sú tie politické zoskupenia, ktoré využívajú komiksy na to, aby šíli svoju ideológiu a ktoré vlastne zavádzajú ľudí. To nie, nie sú samotnými komiksami ako takými. No a tu ide o to, že nechcem, aby nastala situácia, že my v Európskej únii budeme si vždy myslieť takým budeme vždy sa zamýšľať nad keď niečo uvidíme tak, že či to podporuje alebo nepodporuje nejakú ideológiu. Toto je kontinent slobody prejavu a pokiaľ ide o reakciu na terorizmus a radikalizáciu, to nemôže byť v tom zmysle, že obmedzíme naše slobody, musíme práve naopak zdržať našich slobod, musíme predchádzať radikalizácii. Je to veľmi zložité, musíme si uvedomiť a zároveň tu ide o to, že toto je vecou našich politik v jednotlivých oblastiach. Ďakujem pekne. A posledný rečník. Ďakujem pekne, ja nadviažem na to, o čom hovorila Birgit. Aj Timothy o tom hovoril. Myslím si, že je jasné, že pokiaľ ide o internet, tak ten vlastne zosilňuje určité mm, tendencie spoločnosti. No a samozrejme, dochádza k určitým rizikám a síce keď začneme s obmedzovaním internetu, tak môžeme povzbudiť tú druhú stranu a môžeme vlastne zvýšiť radikalizáciu ako takú. Takže musíme veľmi obozretní. Každý krok týkajúci sa internetu je verejným krokom a vzbudzuje to emócie na obidvoch stranách. No a potom ďalšia vec. Pokiaľ je o tzv. nelegálny obsah, to je veľmi, nebez, veľmi nebezpečné. Tu ide o to, že sú tu určité internetové platformy, ktoré majú vykonať určitú cenzúru. A to je presne protiklade s tým, že chceme mať slobodnú spoločnosť. Ide o to, že musia tu byť nejaké právne rozhodnutia, ktoré posúdia, prečo niečo je nelegálne. Musí to byť nejaké rozhodnutie súdu alebo iného orgánu. A tu sa dostávam vlastne k dvom rozdielným veciam. Jedna vec je monitoring zo strany polície alebo iných orgánov činných trestnom konaní a potom ide vlastne o to, čo je zakázané hľadiska zákona, pozbudzovanie k nenávisti a zabíjaniu a tak ďalej. A potom je tu tak, tzv. sociálny monitoring, ktorý by mal byť vykonávaný v rámci samoregulácie zo strany vládnej organizácie. To by sa malo posilniť a je dôležité rozpracovať tieto myšlienky a to nestačí len zapojiť špecialistov, ale aj občanov, a preto musíme toto podporiť. Myslím si, že toto ešte chýba v tejto správe. Ďakujem. Ďakujem pekne, Mariu, áno. Chcem sa spýtať, či je tu niekto za komisiu, ktorý mm, v zásade položiť aj konkrétnu otázku komisii. Totižto ide o to, že v časti 7 sa zaoberáte radikalizáciou európskych občanov, a Jean Lambert bude so mnou súhlasiť. Týka sa to našej krajiny a ide o tie veľké problémy, ktoré súvisia s radikalizáciou. Tu ide o to, ako sa vlastne týmto ľuďom pristupuje v rámci súdneho systému strany policajných orgánov. Ide tu o to, aký je prístup aj napríklad zdravotníckým službám. Tu ide o to, že radikalizácia prebieha častokrát rozličným spôsobom. To znamená, že do akej miery by ste chceli toto rozpracovať tej správe, je to veľká téma a do akej miery sa tým má zapodievať tá správa, ako sa vy na to pozeráte. Tu ide o jednoznačne vnútroštátne právomoci, pokiaľ je súdny systém, takže to je veľká e, téma z hľadiska radikalizácie, boja proti nej. Dáme slovo komisie, a potom dáme slovo ešte spravodajkyni. Takže komisia a potom by bol dobre, keby ste zodpovedali, alebo hlásite sa. Sorry, I didn't have you on the list. Vás som nemal na zozname, prepáčte, ale je to v poriadku. Takže komisia, potom Rašida na záver, aby ste zareagovali na otázky, takže Olivie za komisiu. And thank you for having us here. Ďakujem pekne, pán predseda, som rád, že sme nás dnes pozvali. Myslím si, že skutočne pokiaľ je takýto pravidel výmen názorov, pomôže nám to, aby sme mali lepšie porozumieť, lepšie spoluprácu medzi našimi inštitúciami a ďakujem za túto pozvánku. Ďakujem, je to veľmi významná správa k významnej téme vo významnom momente, nie len po parížských a tuniských udalostiach, ale v momente, keď o ňom hovoríme, práve ministri vnútra diskutujú o novom programe Európskej bezpečnosti, tak ako to 28. apríla komisia navrhla. Takže je pravda, že určité iniciatívy, návrhy už boli sformulované a prebiehajú akcie telegraficky. Zdieľame ten prístup, že radikalizácia je veľmi zložitý proces, a nie je monopolom ani jednej viery, ani jednej filozofie, ani politického systému. Europol veľmi jasne hovorí vo svojich štúdiách, je 5 rôznych zdrojov a dôvodov, ktoré vedú k radikalizácii a náboženstvo je jednou z nich z týchto dôvodov, takže treba prestať stigmatizovať len náboženstvo. Po druhé, náboženstvo ako také z nášho hľadiska nie je hlbokou príčinou ale to sú skôr zjednodušené interpretácie niekoho určitých náboženstiev a potom e, ten trh akejsi istoty a e, sociálna situácia vedú k tomu, e, že takýmto spôsobom sa náboženstva manipulujú a preto treba veľmi nuansovane zanalýzovať príčiny, ale musíme byť veľmi rozhodní, keď odpovedáme na tieto fenomény. Keď ide o prevenciu, ako hovoríme po francúzsky, Niekedy jemnejšie je rozhodnejšie, keď e, hovoríme samozrejme nielen o vzdelávaní a výchove, ale aj o prevencii vo väzenskej politiky, vzdelanie dobrých skúseností s tými, ktorí sú skutočne v teréne ako prví. To sa nerobí zo dňa na deň, to je tá e, najväčšia ťažkosť e, pri odpovedi, ktorá musí byť citlivá, účinná a rýchla zároveň politického hľadiska treba k tomu takto pristupovať. Áno, navrhneme pozmeňovací návrh k definícii a k rámcovému rozhodnutiu, aby sme lepšie zadefinovali zahraničných bojovníkov, aj vrátane tých, ktorí sú trénovaní v zahraničí. Áno, už sme urobili niekoľko návrhov politik v oblasti radikalizácie minulý rok a E, bol to akčný e, plán 16.1, bol prijatý v decembri minulého roka a som ochotný o ňom detailne diskutovať. Tie praktické skúsenosti, európska siete a, sen, a väčší postoj alebo väčšia pozornosť radikalizácie od septembra e, sa rozpočet siete štvornás, zo štvornásoby pôvodne bolo 20 ľudí, teraz nie len, že bude 30 ľudí, ale budú tam aj stovky organizácií, engelček a tak ďalej, ktoré každodenne pracuje, pracujú, sú to už vedenský personál, odborári, e, mladí a tak ďalej, ktorí každodenne pracujú na tom a vymeniajú si skúsenosti. Tu nejde len o to, aby sme mali online takéto skúsenosti a informácie, ale sme v štádiu, keď aj ponúkajú podporu a poradenstvo e, v niektorých členských štátoch. Táto funkcia sa od septembra posilní, takže zasielanie poradcov e, s praktickými skúsenostiami do terénu. Raz za dva mesiace sa organizuje aj ministerská konferencia, kde sú pozvaní ministri vnútra a zástupcovia tejto siete, kde si vymieňajú myšlienky a hovoria o tom, čo funguje, čo nefunguje, čo by sa malo robiť na národnej, čo na európskej úrovni. Všetky tieto posolstva boli vypočuté a pracujeme na nich. Internet, áno. Veľkou výzvou je uchovať slobodu tohto fantastického nástroja, mm, webu, a zabrániť ale tomu, aby niektoré obsahy, ktoré by sme napríklad e, ne, prijali alebo nesúhlasili s tým, keby offline boli uh, publikované napríklad, že by boli nejaké časopisy radikálov, al a tak ďalej. Takže treba k tomu takto pristupovať, ale vytvorili sme platformu a, a tam sa veľmi jasne špecifikuje, čo chcú a čo uh, chcú robiť. A vieme, že online sú nelegálne obsahy, sú aj radikálne obsahy, ale v demokratickej spoločnosti nie je predsa prečinom mať radikálny návrh, teda alebo radikálny názor či myslenie. Otázka je tá šedá zóna, ktoré sú obsahy, ktoré o, porušujú vlastné podmienky fungovania a tým pádom by sme my mohli žiadať od samotných tvorcov, od providerov týchto obsahov, aby oni stiahovali tieto obsahy. A pokiaľ ide o vzdelávanie a výchovu, Európa má nové programy, e, ktoré nasledujú po Erasme a tak ďalej a tak ďalej. Miliardy eur sú k dispozícii. Veľká výhoda je, že e, že tieto programy nemajú bezpečnostnú konotáciu. Ide o programy vzdelávania, výchovy, kritických diskusí, úvah, aby sme vzdelávali alebo pripravovali mladých ľudí novú generáciu európskych občanov, aby vedeli kriticky uvažovať a analyzovať. V budúcich mesiacoch tiež navrhneme tiež systém zmrazovania e, majetku e, teroristických organizácií. na úrovni OSN existuje takéto niečo, čo je paradoxné na úrovni EÚ. Takéto niečo ešte nemáme. Správa sa venuje e, mnohým veľmi dôležitým bodom. My sme pripravení konať oveľa lepšie aj s vašou podporou. Ďakujem. Thank you very much. And so finally I return. Ďakujem a teraz zostane slovo spravodajca. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Otázky a návrhy sú veľmi bohaté a početné. Pán predseda, ten komparatívny prístup, či to vzdelávania výchova e, je kvantitatívna, či je rovnako prístupná pre všetkých. Vo Veľkej Británii hovoríme o prevencii a dobrej skúsenosti. Je tam veľa dobrých skúseností, informácií, skúseností. A čo je prekvapujúce v iných krajinách, že miestne samozprávy dobre spolupracujú so štátom, asociácie sú implikované na všetkých úrovniach, čo nefunguje možno rovnako v iných krajinách, kde tie asociácie e, nemajú rovnaký prístup alebo nie sú rovnako uznávané. Z politických dôvodov niektoré samozprávy nespolapracujú s určitými asociáciami a tak ďalej. To môže byť problémom, ale cieľom keď je byť, aby sme boli účinní, tak by mali spolupracovať. Áno, ostáva nám veľa práce, potrebujeme veľa informácií. Mali by sme tieto informácie kvalitne analyzovať. V súčasnosti máme veľmi veľa informácií, ale málo analýzy, pretože len málo ľudí je schopných urobiť adekvátnu analýzu. To je k tomu komparatívnemu prístupu. Anna Gomeš, áno, súhlasím s vami. Nemáme definíciu v tejto správe, keď som ju písala, tak som cítila istý problém zadefinovať radikalizáciu zahraničného bojovníka, ktorý nie je cudzinec a tak ďalej. Môžeme byť radikalizovaní a nemusíme byť teroristom, môžeme byť náboženským integristom a nemusíme mať žiadne zločinecké zámery, ani takže, teroristické zámery. Takže toto všetko sú veľmi subtilné rozdiely, ale nesmieme byť naivní. Treba nájsť naozaj veľmi dobrú definíciu na to, aby sme potom našli dobré riešenia. Súhlasím s vami, v tej formulácii to treba veľmi jemne zadefinovať, upresniť, to, že keď sa niekto radikalizuje, nebudeme všetkých prenasledovať, ale radikalizovaná osoba, ktorá je rozhodná a má určité presné ciele, môže buď niekoho primeť, alebo sama môže byť vyzvaná k tomu, aby e, vykonala nejaký trestný čin. Takže musíme byť veľmi pozorní. Áno, vzdelávanie a výchova imámov, náboženských vodcov a tak ďalej, to je dôležité to sa týka aj tej témy, o ktorej sa veľa nehovorí. Celá tá téma islamofóbie. Islám sám o sebe nie je problémom, ale to sú tie rôzne praktiky, pretože islám nie je problémom pre žiadnu krajinu. Náboženstvo ako také nie je problematické. Môžeme byť veriaci, nemusíme, môžeme byť praktizujúci, ale nie, ale ide o kriminálne praktiky, ktoré sú dôvodom na činy. A preto e, to je tiež dôležité, aby časť európskych spolupčanov sa necítila stigmatizovaná a aby, sme, a aby nám aj oni pomáhali v prevencii napríklad dnes byť e, inžinierom e, v jadrovej fyzike a mať meno, ktoré by ho mohlo dať do súvislosti s nejakým náboženstvom, tak pre tohto človeka je naozaj veľmi ťažké nájsť prácu, Takže ja si myslím, že musíme odminovať aj tento terén. Niektorí o tom nechcú hovoriť, pretože sa im to zdá tabuizované, ale súhlasím s vami. Saudská Arábia. Stretneme sa k tomu, áno. Táto krajina je umiernená, ale ženy tam nemôžu šoferovať, nemajú úplnú slobodu a tak ďalej. je tam určite problém a konflikt hodnot v rámci spoločnosti, do ktorej patríme, ak európska spoločnosť e, si myslí, že oni sú umiernení. No to je všetko otázka hodnot a princípov. Áno, teraz irácké orgány a definícia a zahraničných bojovníkov, keď nám vyčítajú, že to sú naši bojovníci, áno E, delikty v rodinách, áno, komisia to správne zadefinovala. Musíme podporiť e, rodinu, rodinných príslušníkov, ktorí sú často veľmi strátení, nevedia ako reagovať, keď ich dieťa sa radikalizuje a podpora týmto rodinám. Áno, som otvorená k tomu, aby boli pozmeňujúci návrhy. Pán Kirkop, hovorili ste o definícii Áno, môžete byť radikalizovaní bez toho, že by ste boli teroristom či zločincom a tak ďalej. Takže to je znovu tá téma skutočnej dobrej definície, pretože ak nemáme definíciu, tak nemôžeme pôsobiť ani preventívne, ani pôsobiť. Štatistiky hovoria, že moslimovia sú prvé obete tohto terorizmu a tejto radikalizácie. To sú prvé obete týchto radikálov. Prevencia, odstrašovanie vzdelávaním, áno. Touto cestou výmena informácií, áno. Pán Kirkov, vy sám ste hovorili, ak máme využívať naše nástroje a je potrebné, aby naše informačné služby viacej spolupracovali než doteraz. Máme dobré príklady v niektorých krajinách, ale kultúrne tradície a história hovorí, že niektoré spravodajské služby v niektorých krajinách spolupracovať nechcú a nechcú poskytovať dôverné informácie, takže tu potrebujeme väčšiu spoluprácu a väčšie prepojenie medzi spravodajskými službami. Internet, e, toto slovo tu padlo viackrát, ja nehovorím, že internet e, spôsobuje všetko, že on je chybou všetkého, ale ja len hovorím, že to je priestor, kde dochádza k radikalizácii je to miesto, vir, pole virtuálneho sveta, nejde o žiadnu e, mm, bláznivosť či nie. Toto je realita. Na nete e, máme množstvo mladých ľudí, ktorí každodenne sedia pred počítačom a cez internet e, sa kontaktujú, informujú a tak ďalej. Aj islamský štát má určité reklamné videá a tak ďalej a tiež sú na nete. A takýmto spôsobom priťahujú mladých a preto aj títo mladí sa potom často vrácajú traumatizovaní alebo sklamaní, pretože to najprv, čo vidia na videu, nezodpovedá tej skutočnosti. A tá globálna stratégia, áno, niekto ste povedali, že <laughs> nemáme víziu vo všetkých bodoch správy, ale máme tam len nejaké vodiace línie, ale ak nebudeme mať globálnu stratégiu, tak nebudeme jednoducho úspešní. A využívanie dobrých skúseností a praktík Neviem, kto to už spomenul, e, že to tu zatiaľ len zakopáva, že je to v plienkách. Áno, treba tie dobré skúsenosti e, publikovať, zdieľať ich e, aj na európskej úrovni. Barbara Spinelli hovorila, represia, že má pochybnosti radikalizácia vo väzeniach, ak sa príliš sústredíme na väzenské zariadenia, že by došlo k segregácii, ale práve naopak my toto nechceme. Skúsenosti z väzení hovoria, áno, máte pravdu, rovnako v Taliansku ako vo Francúzsku. E, teroristi boli izolovaní napríklad vo Francúzsku, to boli Korzičania alebo Baskovia mafiáni v Taliansku boli úplne izolovaní. Nemienime to robiť takýmto spôsobom. Chceme miesta alebo väzenské zariadenia a tak ďalej, aby chceme sledovať všetci tí, ktorí by mohli byť eventuálnymi obeťami, ktorí sa nachádzajú v tom okolí, a nechceme ich nejakým spôsobom izolovať, ale ich chceme nejakým spôsobom bližšie sledovať. Takže nechceme vôbec izolovať či segregovať. Vystúpenie bez mikrofónu. Nejde tu v žiadnom prípade o segregáciu. Je rozdiel medzi úplnou izoláciou, segregáciou. A keď chceme povedať, že máme individualizovaný dohľad tých, ktorí by sa eventuálne mohli radikalizovať, tak to je niečo úplne iné. Napríklad Francúzsko, väzenie vo Fren, tam sa neizoluje, ale máme dohľad väzňov, ktorí sa radikalizujú. Vzdelávanie imámov, áno, aj to je potrebné. A otázka tu padla, že tu nejde len o imámov, ale tí, ktorí sa radikalizujú, rozhodne nekonzultujú s imámmi. Teda samozrejme potrebujeme ľudí, ktorí budú lepšie vzdelaní, ktorí samozrejme budú hovoriť jazykom, e, ktorí e, sa radikalizujú, ale pozor, tí, ktorí sa radikalizujú, veľmi často nehovoria po arabsky, sú to európsky občania a tak ďalej. Ale že potrebujeme pripravených imámov, ktorí sú adaptovaní na kontext, to je jasná vec. Ak PNR, myslím, že pani Spinelli je proti PNR, ja by som len dodala, aj tu som to viac nuansovala, ja som za vytvorenie PNR, ale máme aj otázku, o ktorej sme diskutovali, a to je o ochrane údajov a používaní údajov. To je naozaj dôležitá téma a tam mám určitú otázku k používaniu a ochrane údajov, takže tá diskusia nie je nejakým spôsobom bipolárna, že nie sme len zlí a dobrí, bieli a čierni, ale treba nájsť aj kompromis, pani Lamberts. Definícia radikalizácie európskych bojovníkov, áno, to sa neobmedzuje len na jedno spoločenstvo, náboženstvo, máte úplnú pravdu. Nejde tu len o islamizm, radikálny islamizmus a tak ďalej. A preto je dôležité, aby sme našli definíciu, ktorá by nám navrhla účinné riešenia. S vami súhlasím a to som aj povedala v úvode. Tá téma definície je naozaj dôležitá. Keď nebudeme mať presnú definíciu, tak potom darmo budeme mať veľké usmernenia. Boj proti stigmatizácii islamofóbia, to je veľmi dôležité. Vzdelávanie áno, je súčasťou prevencie, aj to je realita. A pre tých, ktorí sa vracajú, treba pre nich hľadať odpovede a to nie len súdne a trestné. Mnohí sa vracajú a nespáchali žiadny zločin, ale treba sa o nich postarať, pretože sú traumatizovaní. A zdôverím sa vám v mojej politickej skupine vo Francúzsku. Niektorí si myslia, že títo, aby sa títo ľudia vôbec nevracali, aby im zakázali návrat. Ja za to nie som, preto nepomôže ani rodinám, ani týmto individuám, keď im zabraníme návrat. Hovorili ešte ďalší o príčinách radikalizácie, áno. Ja tu nechcem politikáčiť, ale nie sú to len sociálne príčiny, ale sú aj iné. Ja som bola súdkyňou, aj iní pracovali v súdnictve sú ľudia, ktorí majú veľmi jasné ciele, teroristické činy proti západnej spoločnosti. Nemôžeme nič, soci- všetko socializovať, nevždy sú len sociálne príčiny, ale v tých eh, sociálnych aspektoch som hovorila vzdelávanie, integrácia, podpora a pomoc rodinám. Súhlasím s vami, treba využiť všetky nástroje deradikalizácie ale represia bude e, potrebná pre tých, ktorí už konali e, v zmysle trestných sankcií a tak ďalej, ale aj ako odstrašujúci príklad. A v tomto type populácie, rovnako ako v boji proti islamofóbii, môže to mať odstrašujúce e, účinky. Pán Depre, súhlasím. Rečnička sa úplne odvratila od mikrofónu. Máme, máme e, veľké výzvy od komisie, ale stále je to len na úrovni princípov. Komisia je nová a ja dúfam, že nová komisia neostane len pri princípoch, ale že bude aplikovať e, tie e, princípy a pravidlá, ktoré chce aplikovať. Europol súhlasí, máte pravdu, môže reagovať, mohol by nelegálnych obsahoch. A odpovedám takto aj na inú otázku. Áno, nie, to nie je cenzúra. Keď je leg- nelegálny obsah, tak to nejde, e, nejde o cenzúru. Je to jednoducho zakázané. Máme legálne a nelegálne obsahy a sú kvalifikované obsa- e, osoby, ktoré majú definovať, ktorý obsah je legálny a ktorý nelegálny. A keď e, e, sú tu aj možnosti samozrejme odvolania, veď sme predsa v právnom štáte. Takže obsahy na nete, bude to legálne alebo nelegálne. Tu nejde o nejaké morálne odsúdenie. Pán de, prevraveli ste, že keď niekto nič neurobí, nemôžeme ho postihnúť, ale e, keď niekto umiestnil nelegálny obsah na nete a on, my ho vyzveme, aby ho stiahol a on ho nestiahne, tak ho treba sankcionovať. Súhlasíte so mnou, áno? Výmena názorov bez mikrofonu. pour en Mais euh, euh, évidemment, s'il si, euh, si a pas de... oui. interesting, uh, je, je vais terminer, je vais terminer, vous inquiétez pas. Et, euh, you know... <laughs> Sur l'islamophobie, je... Ešte k islamofóbii. Hovoria viacerí rečníci, nie je možné tlmočniť. No, no, no, Predseda prerušia, hovorí, že mali ste reagovať síce na otázky kolegov, pretože oni si pripravujú pozmeňujúce návrhy a týmto vlastne vy máte možnosť reagovať. Ale je dobre, že ste to využili, že ste reagovali, nie je to povinnosť ale v každom prípade kľudne pokračujte a už sa uberáte smerom k záverom. Záverom ešte ku komisii, ktorá povedala, že treba nuansovať. Áno, ja si myslím, že táto správa je dostatočne nuansová rozpočet eh, ránu. Eh, teším sa, eh, že sa zväčší a že je angažovaný aj sektor internetu, to je dobre, ale potrebujeme nielen slova, ale aj akty, činy. A tá šedá zóna, ako viete, v internete providery majú charty a tieto charty by mali pokrývať šedú zónu. Nie všetci to možno robia, a ak to nerobia, tak mali by sme konať my. Vzdelávanie ešte záverom Financovanie terorizmu. To, čo navrhovala pani Gomeš, zmraziť majetok teroristov a vysledovať financovanie tých štátov, ktoré financujú školstva, organizácie a tak ďalej, to nie je to isté a v tejto téme sa zatiaľ nič neurobilo. Ja by som bola rada, keby sa komisia viacej angažovala a my vás určite podporíme. A posledný bod, Erasmus, vzdelávania a tak ďalej. Prepačte, ale mladí, ktorých sa toto týka a sociálne nemajú prístup. Erasmus je prístupný veľmi často len veľmi privilegovaným rodinám a to nie je vôbec prípad týchto mladých ľudí, ktorí sa radikalizujú. Takže dosť pochybujem, že by tieto vzdelávacie programy boli prístupné pre mladých z takýchto e, defavorizovaných e, sektorov. Bolo by dobré, keby to tak bolo. A to by e, samozrejme podporilo aj tú našu myšlienku solidarity, tak ako ju obhajujeme v Európe. Ďakujeme pekne. Vyvinulo sa to na dobrú diskusiu. Takže budeme tu mať správu, kde budú zohľadené viaceré e, vstupné informácie zo strany kolegov, takže takto aj má výber, vyzerať. A teraz 25. to je lehota na predkladne pozmeňujúcich návrhov, to nie je až tak vzdialený bod v časopriestore, takže ak máte chuť predložiť pozmeňujúce návrhy k tejto správe, tak to do tejto lehoty stihnite. Chcel by som spomenúť, že chceme byť presný, pokiaľ ide o hlasovanie o 4.20, takže ďalší bod bude trochu taký, bude taký trochu stesnaný a, a nakoľko som ja predkladateľ, tak to dokážem trochu okresať a pôjdeme trochu rýchlejšie. Ako viete, že toto je e, bod, ktorý sa stále odsúva, odsúva, pretože je teda môj, ale ja som ho pripravil skutočne puntičkársky, takže Máme tu viacerých rečníkov, ktorí sa takisto k tomu vyjadria. A určite tu ten termín hlasovania o 4. hodine 20. minúte stihneme, takže v stručnosti by som to chcel predstaviť. Ide tu o návrh uznesenia, takisto aj otázka na ústnu odpoveď. Je to uznesenie, ktoré bolo prijaté v plenárke minulý rok. Ide tu o preskúmanie, prešetrenie témy masového hromadného odpočúvania a hromadného elektronického sledovania a teda takýmto spôsobom to ideme teraz dosledovať. Politické skupiny sa rozhodli, že vlastne sa vyjadria ústnou formou. Je tu otázka pre radu a pre komisiu, to je náš postup, na ktorom sme sa dohodli a dnes teda budem prezentovať čo možno najrychlejšie e, otázku k týmto e, takže budem prezentovať tie otázky, ktoré chceme sa spýtať a budeme postupovať potom výmenou názorov. Takže tie kľúčové body teraz by som odprezentoval, pokiaľ ide o tento návrh uznesenia v stručnosti. Kolegovia, istotne si uvedomíte, že počas posledného mandátu výbor prešetroval toto hromadné sledovanie európskych občanov a výsledok bol taký, že sme prijali e, digitálny korpus a toto prešetrovanie nemalo ešte v predchádzajúcom období žiadnu obdobu, mali sme tu 15 vypočutí, mali sme tu diskusie s expertami z Brazílie, Spojených štátov Americkej, Európskej únie a uznesenie vlastne je naplánované v takom zmysle, že sa chceme sústrediť na budúce plánovanie. nechcem robiť všetko preto, aby to boli konkrétne odporúčania, ktoré budú dosledované v tomto mandáte a bude to jedna z našich priorít. Skutočne to teraz zhodňujem ale takto sme si to teda predstavovali a výbor teda mal v tejto veci vás informovať. Pozmeňujúce návrhy 29. jún, dovtedy sa môžu predkladať pozmeňujúce návrhy a pokiaľ ide tento postup, chceli sme mať vstupnú informáciu zo strany celého výboru, aby to bolo čo možno najtransparentnejšie, preto sme takýmto spôsobom zvolili práve túto metódu postupu. Pokiaľ ide od prijatia tejto správy minulého roku, tak tu boli ďalšie rozvoje, pokiaľ ide o ďalšie informácie od Edwarda Snowdena, pokiaľ ide o získavanie informácií, obrazov, fotiek o cestujúcich, takisto odpočúvanie súkromných komunikácií, dialogov medzi právnikmi, takisto spolupráca s výrobcom SIM kariet. Takže sú tu skutočne závažné veci, ktoré sa prerokovajú na najvyšších úrovniach a mali by sme v rámci týchto diskusí nájsť riešenie, akým spôsobom ochrániť našich občanov a aby sme jednoducho dodržiavali aj právne predpisy v Spojených štátoch amerických. Máme 8 akčných krokov, ktoré vlastne sme prijali na európskej úrovni a tieto sú nasledovné skutočne to iba zosumarizujem, kolegovia, pokiaľ ide o Safe Harbor, chceme zrušiť Safe Harbor, očakávame od komisie písomnú reakciu ohľadne dohody o tých 13 bodoch, ako to bolo zostané Spojených štátov amerických komisia, slúbila, že to zašle do leta, ale zatiaľ ešte stále čakáme na tie informácie, takisto čakáme aj na rozhodnutie ohľadne Max Schrems, Takže takisto sme prijali postupy, pokiaľ ide toto uznesenie a chcel by som zdôrazniť dve veci. Parlament nepríjme žiadnu legislatívu, ktorá by znížila štandardy, ktoré máme, ale po druhé, Rada musí robiť všetko preto, aby sme našli dohodu ohľadne smernice, pokiaľ ide o ochranu údajov v a to do októbra roku 2015. Takže to sú tie dva hlavné kľúčové body, ktoré chcem spomenúť. A po tretie, ohľadne tej dohody komplexnej, náš parlament žiadal, aby sa zabezpečila ochrana údajov európskych občanoch a e, náš partner Spojené štáty americké prijali zákon, ktorý túto dohodu podporuje. Takisto pokiaľ ide demokratickú kontrolu. Chceme, aby národné parlamenty boli účastné na systéme ochrany e, Euró- údajov európskych občanov. Mali sme tu aj konferenciu, ďakujem všetkým tým, ktorí mali možnosť sa zúčastniť, teda v štvrtok a piatok pred pár dňami na tejto konferencii. Táto konferencia bola veľkým úspechom a treba si uvedomiť, že tu mali sme e, účastných aj predstaviteľov nemeckého, belgického, francúzského parlamentu, takže tu bola možnosť vzdielať overené postupy. Áno, nemáme kompetenciu v tejto oblasti, ale môžeme predsa len dosledovať tie overené postupy v členských krajinách a vlastne takýmto spôsobom sme aj postupovali. A po piaté, pokiaľ ide bezpečnosť IT, komisia nekonala tak, ako by sme očakávali na základe tých odporúčení, ktoré sme chceli v oblasti zvýšenia bezpečnosti, pokiaľ ide o online súkromnú sféru. Pokiaľ ide o túto tému, spolupracovali sme s podpredsedami pánom Valianom a Johnom Karlom Viela z komisie, ktorý je generálny riaditeľ patričné generálne riaditeľstva. A vlastne v tomto kontexte bola prijatá aj správa. Bude tu konferencia, ktorá sa bude, ktorá sa bude venovať téme bezpečnosti na internete bude sa to konať koncom roku 2015, takže pokiaľ ide o tieto dva body, to je takisto otázka našho systematického dosledovania tohto uznesenia. Po šieste, pokiaľ ide o tých, e, ktorí nahlasujú problémy, v angličtine whistleblower, takisto postupujeme v kontexte mandátu z predchádzajúceho obdobia. E, chceme, aby komisia preskúmala ten program ohľadne tejto schémy, ktorý bol minulý mandát spustený. Zatiaľ tomu tá komisia neurobila, takže žiadame, aby sa to realizovalo čo možno najskôr. Po siedme, pokiaľ ide o technický rozvoj IT technologických firiem, chceme, pokiaľ ide o, o zakľúčovanie informácií, e, tak e, v tejto v tejto oblasti treba skutočne urobiť e, závažné zlepšenia, pretože doposiaľ tomu tak nebolo. A pokiaľ ide o súčasný stav implementácie habeas corpus, e, zatiaľ neboli splnené všetky naše odporúčania. Na úrovni členských štátov sme tu mali viaceré diskusie, pokiaľ ide o tému súkromia. E, bohužiaľ doposiaľ tu nie sú žiadne konkrétne témy, pokiaľ ide o obmedzenia na úrovni policajnej, tak tie neboli obsiahnuté eh, v plnej miere a snažíme sa skutočne zabezpečiť, aby komunikácia bola bezpečnejšia a eh, občania by mali mať jednoducho k dispozícii také nástroje, ktoré by túto možnosť eh, bezpečnej komunikácie umožnili. Takže pokiaľ ide o to uznesenie a jeho implementáciu, tu je ešte veľa práce pred nami a chcem byť provokatívny a navrhnúť, že pokiaľ ide o to uznesenie, tak ešte sú tu veľké nedostatky a teraz dám slovo predovšetkým tým poslancom, ktorí sa tejto téme venujú detailne a požiadam ich o ich názory. Predovšetkým tých členov, ktorí sú monitorovacej skupine, ako prvý dostane Axel Vos. Nech sa páči, Axel. Ďakujem. Veľmi pekne, vážený pán predseda. Chcel by som sa tomu uzneseniu vyjadriť, ale obmedzím sa vzhľadom na časový priestor iba na 6 bodov na jednej strane odsek 4, ktorý je tam uvedený. Myslím, že tento jednoducho už nie je aktuálny, pretože vlastne včera rada prijala záver, pokiaľ ide o otázku ochrany údajov a preto si myslím, že vlastne to už nie je aktuálne. Pokiaľ ide o odsek 6, tak tu by som chcel povedať, že po týchto najnovších poznatkoch po roku vlastne tento balíčkový prístup v takomto skosnateľom spôsobe už nie je až taký zmysluplný. Možno aj tu by sme mohli, mohli to vnímať určite paralelne, ale či by sme to mali až dosledovať do konca, tak to nie je podľa môjho názoru správne. Mali by sme byť flexibilnejší, pokiaľ ide o nakladanie s tým, touto témou a pokiaľ ide o cek 9 až 13, tam ide o ten safe harbor, tak tam mám pocit, že by sme nemali opakovať jednoducho to, čo sme povedali minulý rok, ale mali by sme sa jednoducho udalostiam prispôsobiť a povedať áno, že podporujeme síce rokovania komisie a vyhodnocujeme potom vlastne výsledky a e, zamyslíme sa však aj tým, ako by sme možno princíp Safe Harbor mohli koncipovať širokospektrálnejšie, aby tam napríklad boli obsiahnuté iné body, a prišli k vlastne k tomu, keď to všetko nebude fungovať a nič nebude inštalované, tak aby sme potom jednoducho žiadali zrušenie. A pokiaľ ide o odsek 17, tak tam si myslím, že národná bezpečnosť spadá do kompetencie členských štátov a preto by sme nemali z toho nič zapracovať, pretože jednoducho to nie je našou kompetenciou. Pokiaľ ide o odsek 20, pokiaľ ide o TFTP, tak tam si myslím, že už minulý rok sme nemali žiadne informácie ohľadne možného zneužívania a prečo sme to teda predsa len chceli, prečo to znovu žiadame zrušiť, tak to jednoducho neviem. A pokiaľ ide o 24, tak tam mám takisto pocit, že nemáme kompetenciu na to, aby sme vlastne toto na európskej úrovni vôbec urobili. A pokiaľ ide o odsek 30, tak tam si myslím, tam by som chcel pokázať na to, že Sice a treba zohľadniť, že ten časový rámec je dobrý, ale skôr by som sa priklonil k tomu, že sa prihlásime iba vtedy, keď je to potrebné a si to situácia vyžaduje a nie iba na základe nejakého skosnatelého systému. Ďakujem. Ďakujem pekne za stručnosť pri toľkých bodoch. Ja viem, že si chcel povedať oveľa viac, ale ďakujem. Kolegovia, v tomto duchu teraz dám ukončím zoznam prihlásených Iva Želi, Barbara Spinelli, pán Kirchhoff pán Coelio, pani Ernst a ešte Birgit Cipel. Ak súhlasíte, kolegovia a kolegyne, skutočne v stručnosti, je to skutočne moja chyba, budeme musieť jednoducho hlasovať o 4.20. minúte, takže ak s tým súhlasíte, tak Eva, nech sa páči. Máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Veľká vďaka za túto veľmi kvalitnú správu. My zelení ju budeme obhajovať Spolu s vami vyjadrujeme polutovanie, že dohody o Safe Harbor a SWIFT sa nezrušili od, od toho, ako sa e, zistilo, že európske občania boli sledovaní. Rovnako ako vy ľutujeme, že niektoré členské štáty neprestali s masovým e, sledovaním spolupráci s NASA a s ďalšími orgánmi. A dodala by som, že odhalenie tohto sledovania väčšiny krajín EÚ nemeckými tajnými službami na objednávku Američanov, to je naozaj niečo šokujúce. A zaujímavé, že reakcia verejnej mienky nebola taká veľká, ako by sa očakávalo že boli e, odpočúvané mnohé telefonické linky a že to nikoho neznepokojuje, tak to je naozaj vynimočná situácia. A potom je tu určitá obava nedostatku bezpečnosti našich e, informatických systémov, tak ako, na to, tak ako to potvrdzuje aj atak informatických systémov Nemeckého parlamentu. A som pohoršená, že komisia bola toho názoru, že je potrebné eh, aplikovať smernicu eh, pre, o tajomstve obchodných eh, informácií, ktorú nikto nepotreboval, len lobbysti. A opačne dokumenty, ktoré potrebujeme, potrebujeme tak tie sú, nie sú aplikované. 300 miliónov 300 tisíc európskych občanov upozornil Európsku komisiu na tento protiklad, takže nemáme tu e, ochranu. Situácia Snowdena sa vôbec nezmenila, nikto mu neponúkol politický azyl a je neustále v Moskve. A preto v tejto súvislosti tá smernica o obchodnom tajomstve je naozaj šokujúca. Už viacej ako dva roky žiadali sme dokumenty, o, pokiaľ ide o utajované a kryptované a šifrované informácie. A ten zákon o francúzských informačných službách je veľmi znepokojivý, pretože tento zákon umožňuje francúzským spravodajským službám kontrolovať a sledovať občanov bez akejkoľvek kontroly a uh, teda boli tisícky francúzských občanov takýmto spôsobom sledovaní. Um, máme tu rozhodnutie na úrovni koordinátorov, že jednoducho sa budeme venovať francúzským zákonom, takže bude o tom špecifická diskusia. Takže poprosím vás o disciplínu, kolegovia a kolegyne, vieme, že 4.20 hlasujeme, potom budeme musieť sa vybrať na stretnutie zo sede, takže máme tu dve, dva deadliny. Poprosím vás teda o stručnosť, pán Kirchhoff. Ja budem veľmi stručný a budem sa sústrediť na hlavné, ako práve odznelo. Rečník eh, pán Vos poukázal na to, ja to pripomeniem, že kompetencie, ktoré nemá EU úroveň, tak tie zostávajú na úrovni členských štátov a Európska únia by jednoducho mala radovať napríklad územnú celistvosť členských štátov, ako aj pokiaľ ide o bezpečnosť národnú. To je výsadná zodpovednosť členských štátov, to ja podporujem v plnej miere, takisto podporujem politiky, pokiaľ ide o ochranu údajov, právo na súkromnú sféru a preskúmavania a vyšetrovania na národných bezpečnosti by mali jednoducho byť realizované na úrovni národných kontrolných skupín, a na úrovni Európskeho parlamentu. Chcel by som to objasniť, ako dobre viete, ja som vždy bol veľmi otvorený, pokiaľ ide o moju opozíciu, napríklad pokiaľ ide o pána Snowdena. Pán Snowden ako je žiadaným ilegálnym človekom, ktorý jednoducho sa má dostať pred súd a my sme počuli pred 48 hodinami eh, informácie, iste ste o tom počuli, o hrozbách, ktoré vlastne prezentoval e, pán Snowden a vlastne týmto ohrozil bezpečnosť západných štátov, e, ohrozil takisto aj slobodu občanov a takisto aj bezpečné fungovanie bezpečnostných zložiek. Môžu sa samozrejme kolegovia smiať, ale ja tu hovorím predovšetkým o ochrane životov, ale žiadam nie zrušenia medzinárodných dohôd, to je nezodpovedné a pokiaľ teda ide o mňa, nemôže to byť podporené z mojej strany alebo zo strany mojej politickej skupiny. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, teraz Barbara Spinelli. Grazie, prezident. Ďakujem, pán predseda. Predovšetkým som chcela poďakovať za vynikajúcu správu a za uspokojenie, ktoré vyjadrujete rovnako ako za vôľu. E, konať v prípade nerealizácie programov komisie a k tým whistleblowers alebo poskytovateľom informácií. Žiaľ, nemáme jasné odpovede a podľa mňa to je veľmi vážna situácia. Tiež je vážne, že Snowden je tu obviňovaný, že postihol alebo nejakým spôsobom poškodil ľudí, čo on neurobil, ale ja by som požiadala, ak by bolo možné do správy začleniť aj úlohu ochrany e, informátorov, novinára, nie len zamestnancov firiem, ale aj informátora, Viete veľmi dobre, že v súčasnosti je podaná žiadosť e, v zmysle smernice o tajomstve e, a obchodnom tajomstve. Ďakujem. Thank you, Barbara. Ďakujem pekne, Barbara. A teraz Carlos Coelho, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Predovšetkým by som pogratuloval vám, pra, pán predseda, k návrhu textu, ktorý predstavuje naozaj vynikajúci základ pre ďalšiu prácu. Samozrejme, je možné tam ešte urobiť nejaké vylepšenia, ale sú tam všetky oblasti, na ktoré musíme jasne odpovedať. Obávam sa ale, pokiaľ ide o to masívne sledovanie, či sme schopní odpovedať, keď informácie v eh, mass médiách hovoria o škandále a keď to potom necháme ako keby len tak nepovšimnuté a potom to, že správa Moraeš sa tomu venovala, tak to znamená, že Libera na to nezabudne. A dva aspekty, ktoré treba zdôrazniť. Poprvé, musíme byť veľmi jasní v našich vzťahoch s tretimi krajinami a nemôžeme ostať so založenými rukami a myslieť si, že to nie je naša kompetencia a záležitosť. Je pravda, že schopnosť či kompetencia, kontrola spravodajských služieb, to je národná kompetencia, ale my určite na európskej úrovni môžeme vymieňať dobré skú, skúsenosti. Tento výbor zorganizoval vypočutie s predstaviteľmi národných parlamentov, ktorí pracujú vo výboroch pre kontrolu spravodajských služieb a tak ďalej. To všetko znamená, že aj na európskej úrovni môžeme na to odpovedať. Ide o to, či niektorá krajina v EÚ je taká, že, kde nie je parlamentná kontrola spravodajských služieb a policajných aktivít a že je tam riziko porušovania ľudských práv a ak to riziko existuje, tak to je jednoznačne kompetencia, z ktorej nemôžeme ustúpiť my. Cornelia. Ďakujem pekne, Carlos, teraz Cornelia Ernst. Ja, vielen Dank. Ďakujem pekne, Claude. Najprv by som chcela skonštatovať, že je dobré, aby sme mali takéto uznesenie. Vieme, že sme v zložitej situácii, nič sa zásade nezmenilo, ani pokiaľ ide o NSA, ani pokiaľ ide o iné tajné služby, podľa našich informácií. A pokiaľ ide o obnovenie dôvery, to je veľmi zložitá vec. Áno, v tom uznesení je to pekne uvedené, ale jednoducho nie som o tom presvedčená. Druhá vec sa týka toho, že ten balíček týkajúci sa údajov, malo by to zostať v celku, totiž to obávam sa, že pokiaľ je smernicu, ak sa tam dobre nevyrieši, totiž to tie problémy sú už pomerne staré, dlho sa tam diskutuje a Jednoducho neviem si predstaviť, ako by sa to mohlo od seba oddeliť. Pokiaľ ide o Safe Harbor, tak v zásade situácia sa nezmenila, to znamená, že pokojne môžeme trvať na tom pozastavení, konec koncov to aj požadujeme, pokiaľ ide aj o odporúčania komisie, keďže tie doteraz neboli v plnej miere naplnené. Pokiaľ demokratickú kontrolu, pokiaľ ide o túto vec, pokiaľ celkovú tú problematiku tajných služieb, neustále sme museli skonštatovať, že pokiaľ ide o tieto veci, nie sú dobre riešené, je to nedostatočné, to znamená, že musí sa to vylepšiť aj v tom uznesení. No a posledná vec, whistleblower sú prejavom demokracie, samozrejme môžeme proti tomu bojovať, ale potom vlastne bojujeme proti samotnej demokracii a slobode prejavu a myslím si, že to by nám nepomohlo, práve naopak musíme spraviť viac pre ochranu takýchto ľudí. Thank you very much, Cornelia. Ďakujem pekne, Cornelia. No a na záver, Birgit. Thank you very much and I would be great. Ďakujem pekne. Bola by som veľmi vďačná, keby kolegovia prestali diskutovať v tejto miestnosti. Predseda, Birgit, to je predsa moja úloha. Áno, áno, viem, bez problémov. Takže stručne, iba pokiaľ je túto tému, v plnej miere podporujem správu spravodajcu. Nie som proti tomu, aby sa opakovali niektoré veci, keďže situácia sa nemení a jednoducho musíme upriamiť pozornosť na to, čo sme požadovali, pokiaľ išlo o tú pôvodnú správu o NSA. Po druhé, pokiaľ ide otázky národnej bezpečnosti, Mám pocit, že je to v našich právomociach. Z politického hľadiska som presvedčená, že zároveň sú, sú tam aj právomoci EÚ. Takže pokiaľ hovoríme o veciach, ako ide o cezhraničná trestná činnosť, kymerická bezpečnosť, terorizmus, toto všetko je prepojené s právomocami EÚ, takže je to aj úlohou EÚ to riešiť. A pokiaľ ide o otázku o tom, či sme mali spomenúť e, vnútroštátne bezpečnostné služby. Myslím, že to môžeme. Tu nedelno NSA, ako to bolo v tej pôvodnej správe, tam sme spomínali ešte aj britské spravodajské služby, spomínali sme aj nemecké a teraz tu ide o vec, ktorá sa týka francúzskych, takže myslím si, že pre nami veľa práce a pokiaľ ide o balíči ochrany osobných údajov, je mi ľúto, potrebujeme taký prístup v rámci balíkov, ináč nemôžeme zabezpečiť to, aby rovnaká úroveň záruk bola aj v nariadení, aj v, aj, aj v smernici, takže plne podporím vašu správu, pán predseda. To, toho som teraz upokojený, Birgit. Ďakujem. Ešte by som chcel spomenúť, keďže Eva, Julia a Axel Foss hovorili, pokiaľ je tento návrh uznesenia, nestačí to takto rýchlo riešiť. Lehoto je 28 29. júna je to komplexné uznesenie, ktoré si vyžaduje viac diskusí, ale je to úlohou nášho výboru. My sme investovali veľa práce do tej prechádzajúcej správy, takže ja nezodpoviem všetky otázky Barbara a ostatní ste položili otázky. Samozrejme chápem, že budú ešte pozmeňujúce návrhy do 29. Samozrejme Eh, mohli sme dlho diskutovať, ale budem musieť hlasovať. Poprosím vás o kratučku prestávku. Sú tu určité veci, ktoré musíme vyriešiť sekretariátom predtým ešte, ako budeme hlasovať. Pevne verím, že ste si toto vypočuli. Takže minútka prestávka. Eh, pripravte si hlasovacie karty a o minútu budeme hlasovať.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 Takže opravný rozpočet na rok 2005, e, pokiaľ je rok 2015, je to reakcia na migračné tlaky. Spravodajcom Peter Niedermüller, pozmeňte návrh 1 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Kompromis 1 za. Proti. Zdržali sa. Veríme si. Overíme si kompromis 1. Hlasujte. The vote is closed. Teraz skončím hlasovanie. Do you want to push your card in because mine was No, možno tam nemáte dobre vloženú kartu. Ani ja som ju tam nemal dobre. Tanya, do you want to maybe go to another seat? Ale možno, že sa môžete presadiť, presadnúť, presadnite si. Right, colleagues, Compromise is adopted. Compromise 1 bol prijatý. Návrh 4 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Zamietnuté, hovorí predseda. Overíme si, hlasujte o štyrke. So let me get start here. Right, let's... Takže zopakujme si to. Návrh 3 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. Návrh 6 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. Teraz 5 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. Otváram hlasovanie. O návrhu 5 hlasujte. Končím hlasovanie. A bolo to zamietnuté. Amendment 7 is for. 7 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 9 za. Proti zdržali sa prijaté. Overíme si. Hlasujte o návrhu 9. The vote is closed. Končím hlasovanie. That's adopted. Prijaté. Návrh 8 za. Proti zdržali sa schválené. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Poprosím, aby ste zvíhali ruky. Kompromis 2, hlasujte, overíme si. That's carried. Prijaté. A teraz, kolegyne, kolegovia, prosím, zdvíhajte ruky. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa, prijaté, kompromis 4 za, proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 21 za, proti. Prvá časť 21. To je za? Proti. Zdržali sa schválená druhá časť za. Proti. Myslím si, že to musíme overiť. Overíme si druhú časť v rámci 21. Hlasujte. The vote is closed. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Návrh 22, prvá časť. Za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Druhá časť. Za. Proti. Zdržali sa. Overíme si druhú časť v rámci 22. Takže v rámci 22 si overíme prvú časť. Hlasujte. Amendment 22. Návrh 22, prvá časť, návrh 22, prvá časť. Overíme si. Hlasujte o 22. prvej časti. And the vote is closed. Končím hlasovanie. Prijaté. Návrh 22, druhá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté? 23 za? Proti? zdržali sa zamietnuté, 24 za, proti, zdržali sa zamietnuté, návrh 25 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 26 za, proti, zdržali sa prijaté, 27 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 28 za, proti, zdržali sa zamietnuté. A teraz záverečné hlasovanie o celom texte upravenej podobe. Nech sa páči, hlasujte. The vote is closed. Končím hlasovanie. A bolo to prijaté. Gratulujeme pánovi Niedermüllerovi. Colleagues, Kolegyne, kolegovia, musíme sa teraz presunúť do miestnosti. Aká to je? Kolegyne, kolegyne, ideme do miestnosti 1E2. E We're moving to room 1E2 e for the... Ideme do miestnosti 1E2 e a tam budeme pokračovať.